Good afternoon. Um, thank you all for being here. Príjemné popoludne, ďakujem vám všetkým, že ste prišli uh, sem na, medzi nás na zasadnutie výboru IMKO, uh, výboru pre spotrebiteľov a uh, pre ochranu vnútorného trhu a budeme mať teraz uh, workshop, ktorý je venovaný pravidlám v oblasti elektro, elektronického obchodu uh, vhodného pre digitálnu epochu a budeme tu mať diskusiu s našimi Eh, kolegami. Eh, pán Alex eh, Agius Saliba je aj spravodajcom pre zákon alebo teda akt pre digitálne služby. Ehm, tento workshop sa koná na požiadanie nášho výboru. Ako viete, Európsky parlament má jednečný model zapájania think tankov a ehm, rôznych ehm, E, teda expertov e, do legislatívneho procesu. V priebehu posledných 15 rokov Európsky parlament výrazne zmenil svoju organizáciu a, a pracovné metódy a zabezpečil e, transformáciu smerom k procesu rozhodovania na základe dôkazov a z toho vyplýva aj lepšia zákonotvorba. Ehm, to nám má poslúžiť ako nástroj na zvýšenie zodpovednosti a nemá nahrádzať legislatívny proces. E, tento proces, e, ktorý podporujeme v rámci legislatívneho procesu, je rokom na zvyšovanie legitimnosti a zodpovednosti európskeho legislatívneho procesu. Chceme integrovať odborné poznatky a vedecké poznatky hlbšie do demokratickej diskusie. Dnešný workshop ehm,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 expertov z rôznych think tankov a univerzít, ale taktiež e, zástupcov rôznych e, združení, spotrebiteľských združení a chceme hovoriť o najvážnejších obávach v oblasti elektronického obchodu a chceme hovoriť o budúcnosti e, aktu o digitálnych službách. Budeme v zásade dnes hovoriť o štyroch základných veciach. Prvý panel, panel sa bude zameriavať na analýzu aktuálneho súčasného stavu, a teda bude preskúmať možné spôsoby, ako zlepšiť situáciu. Druhým bodom, druhý panel bude venovaný tomu, ako zlepšiť aktuálnu e, situáciu a rovnaké podmienky európskych podnikov v prospech e, spotrebiteľov. Komisia nám bude hovoriť o nových e, nadchádzajúcich činnostiach. No a um, v neposlednom rade sa zainteresovaní, zainteresovaní strany e, s nami podelia o svoje návrhy. E, toľko z mojej strany na úvod a už e, odovzdám slovo môjmu pánovi podpredsedovi. Ďakujem veľmi pekne, vážení experti a zainteresované strany. Som veľmi rád, že som dnes medzi vami a že môžem spolupredsedať tomuto workshop, workshopu. Volám sa eh, Alex eh, Angius Saliba a som teda malcký poslanec a tiež teda som spravodajcom pokiaľ ide o legislatívnu iniciatívu v oblasti aktu pre digitálne služby. Dnes žijeme v digitálnom e, svete, kde teda digitálne platformy e, zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu, jednak v sociálnom, ale aj ekonomickom živote našich občanov. E, tieto platformy a platformová ekonomika spája spotrebiteľov, a podniky a iných aktérov a um, umožňuje lepšie výmeny um, medzi uh, teda týmto zainteresovanými stranami, uh, výmenu služieb, tovarov a informácií, ku ktorým by inak nedošlo. Uh, Takže eh, je to možné využívať pri čítaní knihy, keď si eh, rezervujete výlet alebo podobne. Tak máme tu viacero platform, ktoré realizujú tieto činnosti. Spotrebitelia a podniky Um, využívajú túto uh, vyhľadávaciu ekonomiku a snažia sa um, ju čo najlepšie využiť. Tieto platformy prinášajú skutočné prínosy jednak pre spotrebiteľov, ale aj pre podniky VEU tým, že im zabezpečujú jednoduchší prístup k produktom a službám a um, uľahčujú uh, transakcie medzi nimi, ale súčasne internetové platformy vytvárajú nové regulačné a politické výzvy a na tie je našou povinnosťou reagovať. Mnohí z nás určite budú súhlasiť s tým, že obrovský rast spôsobil obavy v oblasti dominácie na trhu, dominantného postavenia, hospodárskej súťaže a asymetrického eh, postavenia medzi platformami, eh, podnikami, eh, regulátormi a spotrebiteľmi. Tieto internetové platformy Ehm, fungujú určitým spôsobom a máme tu legislatívne a politické opatrenia, ktoré sú zavedené a mali by sa uplatňovať pre e, tieto platformy, pretože poskytujú rôzne aplikácie, služby, e, tovary a podobne. A ehm, spotrebitelia sa predsa len občas ocitajú v situácii ex post, pretože aktuálna legislatíva sa dostatočne neuplatňuje ne, e, alebo je tu neistota pri implementácii týchto právnych predpisov. A preto sme sa tu dnes stretli aby sme zhodnotili aktuálne výzvy, ktorým čelíme v rámci aktuálneho legislatívneho rámca a najmä preto, aby sme zhodnotili aktuálnu smernicu o elektronickom obchode, či je stále relevantná, či je stále vhodná na svoj účel, či e, zodpoveda aktuálnej realite, s ktorou máme dočinenia v súčasnosti v odvetví digitálneho obchodu. A ak nie, tak aké sú základné problémy, ktorým čelíme a základné výzvy, pred ktorými stojíme a aké by mohli byť najlepšie riešenia, ktoré by sme mohli uplatniť na ich vyriešenie. Smernica o elektronickom obchode bola jedným zo základných pilierov elektronického obchodu. E, mnohé ustanovenia v súčasnosti stále dobre fungujú, ale e, predsa len pred 20 rokmi digitálne hospodárstvo bolo úplne odlišné ako to, ktoré tu máme dnes. A niektoré ustanovenia buď potrebujú prehodnotiť, premyslieť alebo zmeniť a upraviť, aby boli vhodné na svoj účel. Mnohé zainteresované strany a mnohé osoby um, považujú um, E, revíziu týchto právnych predpisov ako hrozbu, ale ja osobne, e, keďže si uvedomujem, aké obrovské výzvy pred nami stoja, to považujem za príležitosť. Za príležitosť maximalizovať prínosy a vyriešiť existujúce nedostatky a problémy, ktoré tu máme v aktuálnych právnych predpisoch a súčasne vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre podniky a spotrebiteľov. Táto smernica o elektronickom obchode ustanovala princíp krajiny pôvodu, ktorý bol kľúčovým prúkom a mal veľký význam pre služby, pre, teda, pre voľný pohyb tovarov a služieb v, na našom teda vnútornom trhu. Vytvoril výnimky a obmedzenia v zodpovednosti um, u poskytovateľov cez internet, okrem iného. Teda keď eh, táto smernica o elektronickom obchode bola schválená, tak platformy ako eh, Google, eh, Amazon alebo booking.com boli vo svojich začiatkoch, niektoré dokonca ani neexistovali, ako napríklad e, Spotify či Facebook, tie boli odštartované až v roku 2004. No a e, Airbnb bolo vytvorené v 2008, Instagram, e, Wish a AliExpress v 2010. Za posledných 20 rokov um, podnikateľské modely niektorých týchto spoločností, ale aj iných sa zmenili. Dynamika e, trhovej sily sa zmenila. No a pre mňa osobne bude veľmi e, zaujímavé dnes e, si vypočuť vaše názory na to, ako tieto služby v súčasnosti interagujú e, s aktuálnou smernicou v elektronickom obchode a s doložkou Safe Harbor. E, spotrebitelia sa potýkajú s mnohými problémami Ehm, niektoré teda vyplývajú z týchto digitálnych platformiem a z ich fungovania, niektoré využívajú e, tú svoju úlohu sprostredkovateľa, aby sa ehm, zbavili e, zodpovednosti za e, transakcie a sprostredkovanie služieb, ktoré uľahčujú alebo sprostredkujú. Napríklad Ehm, nebezpečné ehm, produkty sa jednoducho dajú predávať cez tieto platformy sprostredkovateľské a tak vystavujú našich spotrebiteľov nebezpečenstvu. Ehm, niektoré, niektoré ustanovenia sú, sú zastaralé, máme tu e, diverzifikáciu poskytovateľov služieb, e, zdieľané hospodárstvo a teda mení sa aj rozsah týchto platformiem, čiže situácia sa výrazne vyvinula vpred a um, treba s, tým, s touto dynamikou udržať krok. Um, Máme tu niektoré pravidlá, ktoré sa už uplatňujú, ale vidíme veľké pohyby v jednotlivých členských štátoch. Môžem za všetky spomenúť Francúzsko či Nemecko a to vytvára naozaj mnohé um, činnosti um, ktoré teda ovplyvňujú mnohé odvetvia. Platformové hospodárstvo sa vo veľkej miere rozvinulo a preto opakujem, že zákonodarcovia musia na to reagovať, na túto dynamiku. Európske riešenie posunie naš, naše stanovisko teda z jedného zo základných aktérov na globálneho lídra. Čiže chceme stanoviť pravidlá nielen z európskej perspektívy, ale na medzinárodnej úrovni tak ako to bolo v prípade reformy nariadenia o, všeobe, o Všeobecného nariadenia ochrany ochrane osobných údajov GDPR. No a aj v tomto prípade treba využiť túto príležitosť a snať sa lídrom v digitálnom odvetvi. Ale nemali by sme nikdy zabúdať na to, že Európa sa opiera o princípy a hodnoty, ktoré by sa mali uplatňovať rovnako v digitálnom svete, e, tak ako sa uplatňujú v v reálnom svete. E, je tu e, e, trhový dôvod na existenciu tohto hospodárstva, ale netreba nikdy zabúdať na spotrebiteľov. Spotrebitelia sú pilierom tohto hospodárstva a treba ich vždy chrániť. Tieto základné ciele by nemali byť vo vzájomnom rozpore, ale mali by ísť ruka v ruke rovnakým smerom, aby sme dosiahli um, úspešnú reformu a na to um, Európska únia musí poskytnúť riešenia na existujúce um, problémy a musí hľadieť do budúcnosti. Európsky jednotný trh uh, bol vybudovaný na dôvere, na vysokej úrovni ochrany spotrebiteľov a to je tá správna cesta späť. Dnešná diskusia určito, ako budeme ochraňovať uh, zaj- uh, spotrebiteľov zajtrajška. To znamená um, digitálne motivovaný jednotný trh, ktorý bude chrániť spotrebiteľov, a, a, ale aj e, spoločnosti rovnakým spôsobom. Some practicalities before we start. Um, as, um... Takže teraz niekoľko praktických informácií. E, tento seminár je web streamovaný, papierové kopie máte k dispozícii tu v miestnosti, e, životopisy a informácie o rečníkoch máte na stránkach výboru IMKO o niekoľko týždňov budete mať k ďalšej, k dispozícii ďalšie informácie na stránkach e, Európskeho parlamentu. Budeme hovoriť takisto aj v rámci druhého panelu prostredníctvom videolinku, ale v tom prvom paneli chcem e, predstaviť e, pána profesora Alexandra Destrela z Univerzity v Namire budeme hovoriť o e, právnom rámci e, pre elektronický obchod a digitálne e, služby. Potom doktor Felice Simonelli zo SEPS bude hovoriť o všetkých prínosoch elektronického obchodu pre vnútorný trh. Chcem pripomenúť, že každý má len 7 minút. Je to krátky čas, ale budeme sledovať ten čas na hodinkách a neúprostný, pokiaľ ide o dodržiavanie času. Takže teraz dám e, slovo profesorovi Destrélovi, aby prednesol prezentáciu elektronický obchod a smernica o elektronickom obchode ako jeden z pilierov vnútorného trhu. Dobré popoludne všetkým, ďakujem za slovo. Ja chcem urobiť tri veci potom, ako budeme hovoriť o cieli e, smernice, ako už e, povedala pani predsednička, treba si to pripomenúť, e, potom budem hovoriť o pilieroch tej smernice a potom o tom, čo sa medzi časom stalo a prečo je potrebné tú smernicu pozmeniť. Sme, cieľ smernice je vybudovať elektronický obchod a vnútorný trh súčasne, lebo sú to dobrí spojenci, pretože čím viac elektronického obchodu, tým lepší vnútorný trh Čím lepšie bude vnútorný trh fungovať, tým viac bude prosperovať elektronický obchod. Na to potrebujeme dve veci. Proporcionálne pravidlá, to znamená, keď máme platformy, musíme rešpektovať pravidlá krajiny, v ktorej sú vytvorené a potom dôvera, dôvera používateľov, preto máme veľa ustanovení o ochrane v smernici, ale aj dôvera medzi členskými štátmi. Máme tu mechanizmy spolupráce, ktoré by sa dali zlepšiť. O tom budeme hovoriť neskôr. Druhý prvok dôvery je zabezpečiť, aby každý aktér v hodnotovom reťazci zohrával svoju rolu pri zabezpečení bezpečného internetu. Samozrejme, nie len o platformy, ale aj používateľov a orgány. A to je cieľ tejto smernice. Máme tu štyri piliere, ako som povedal. Pokúsim sa o nich hovoriť podľa toho, do čoho konkrétne zapadajú. Jeden z tých pilierov, ktorý funguje veľmi dobre, ako povedala pani predsednička, je internetový trh. To je hlavný, hlavné aktívum smernice, ktoré treba zachovať. Je celý rad eh, pravidiel na ochranu spotrebiteľov. Vieme, že e, smernica o elektronickom obchode je zameraná na ochranu spotrebiteľov, upravuje e, reklamu a podobne. A tu si myslíme, že fungovala pomerne dobre. Takže zlatá medaila. A potom e, výnimka zo zodpovednosti, vyhradená pre tri typy služieb, nie pre všetky. To znamená hotovostné transakcie a pasívne alebo neutrálne hostovanie a potom ďalšie pravidlo, ktoré podliehalo rôznym pravidlám v rôznych členských štátoch a myslím si, že v tomto prípade tá smernica e, nebola až tak dokonalá a bolo by možné ju zlepšiť. No a napokon chcem povedať, že tá smernica bola veľmi futuristická vo svojej dobe kódex správania, riešenie sporov, spolupráca medzi štátmi. Ale tu by som jej dal len bronzovú medailu, pretože tie postihy sú nedostatočné. Spolupráca medzi členskými štátmi nie vždy fungovala ideálne. Aj tu je miesto na zlepšenie. Potom, samozrejme, ako povedala pani predsednička, sú všetky tie nové veci za posledných 20 rokov. Novú platformu máme nové platformy, ktoré sú väčšie, masívnejšie, majú väčší dosah a sú aj interaktívnejšie. Používateľia majú aktívnejšiu rolu než pred 20 rokmi. Máme nové technológie, ktoré predstavujú isté rizika, ale aj príležitosti. Napríklad automatizácia a umelá inteligencia. Platforma môže monitorovať svoj obsah. Máme aj nové zákony, na európskej úrovni, napríklad smernicu o službách a eky o ochrane spotrebiteľov sa veľa zlepšili za posledných 20 rokov. Posledný parlament e, takisto zlepšil niektoré otázky zodpovednosti, konkrétne e, v prípade audiovizuálnych služieb, copyrightu a teroristického obsahu. Takže potrebujeme koherentnosť medzi týmito všetkými prvkami, ktoré sa objavili za posledných 20 rokov. No a potom, ako povedala pani predsednička, celá tá štruktúra v jednotlivých členských štátoch, samozrejme, to nám spôsobuje starosti a vám ako Európskemu parlamentu. Ide tu o dôveru ľudí v, v internet. Niektoré členské štáty chcú regulovať veci tak iné, ináč, napríklad v Nemecku, vo Francúzsku máme iné zákony nový zákon navrhnutý v Spojenom kráľovstve. My sme sa dnes ráno vrátili k návrhu komisie z roku 1998. To je veľmi zaujímavé čítanie. Už vtedy komisia videla, ako e, vznikajú tieto nové zákony a preto musíme sa snažiť mať aj európsky zákon. Takže potrebujeme nový impuls pre vnútorný trh No a napokon, ja som svoje hodnotenie založil na rôznych e, odborných textoch, toto nezávislé hodnotenie a ďakujem vám opäť, že ste to zahrnuli do debaty. Smernica sa podľa mňa veľmi osvedčila v prípade internetového trhu, znamená prínos pre spotrebiteľov aj o podniky. Jednoznačne teda treba pracovať na jej zlepšení Spolupráca medzi členskými štátmi a systém spolupráce by sa mohol zlepšiť. Výnimky zo zodpovednosti to je jedna z kľúčových tém rozpravy. Tie, jas, tie pravidlá nie sú úplne vždy presne jasné alebo prispôsobené interaktívnym platformám. V súčasnosti komisia vydala odporúčanie pred dvoma rokmi, to je pozitívny krok, treba pokračovať tomto, týmto smerom a zahrnúť to niektoré prvky z odporúčania do smernice. Presadzovanie práva, tu treba uvažovať o nových spôsoboch presadzovania týchto e, predpisov. E, to znamená, ide o zapojenie technológií ako EI, e, tak aby celý ten obraz ako umelú inteligenciu, tak aby celý ten e, obrázok bol jasnejší. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo e, profesorovi Šulce Nelke a on bude hovoriť o právnom rámci pre elektronický obchod na vnútornom trhu, aktuálna situácia, prekážky, ktoré máme, vo voľnom pohybe digitálnych služieb a spôsob, ako zlepšiť súčasnú situáciu. Ďakujem. Budem hovoriť v zásade o troch úlohách a myslím, že to nadviaže na vyjadrenie profesora Strela, to znamená vývoj elektronického obchodu od vytvorenia smernice, potom e, prekážky voľnému obchodu v spojitosti smernicou a potom možnosti nápravy len taký zoznam legislatívnych aktov, ktoré nadobudli platnosť po smernici. Toto ukazuje, že tu máme rôzne zásadné zákony ako nariadenie o ochrane údajov, a otázka autorských práv, autorských práv, ochrany autorských práv a podobne na vnútornom trhu. Toto mm, istým spôsobom dláždi cestu k tej dnešnej Eh, legislatíve o eh, digitálnych eh, službách, ktorá vlastne vyžaduje aj aktualizáciu smernice. Tieto legislatívne akty obsahujú prvky, ktoré možno bude potrebné zovšeobecniť a začleniť do nového aktu o digitálnych službách. A treba to samozrejme koordinovať, napríklad otázka zodpovednosti plat- operátorov platformiem, tým sa dostávam k trhu a výzvam na trhu. O tých sa už hovorilo. Hovorila o tom pani e, predsednička profesor Strel. E, e, hospodárstvo platform sa zmenilo. Stručne povedané, všet, tá, tá, tá predchádzajúca predstava o tom, aké sú problémy, vychádzala z bipolárnych problémov. Predajca, kupujúci, držiteľ práv a ten, ktorý tie práva narúša a podobne. Ale teraz máme vlastne prípad, kedy e, tu pribudol tretí subjekt. Operátori platformiem môžu byť volaní na zodpovednosť e, za to, čo urobili pri dodávke tovaru alebo pri e, porušovaní práv. To je otázka, ktorú treba riešiť v rámci digitálnych služieb. Konkrétne už sa tu hovorilo o ustanoveniach o bezpečnom prístave. To znamená, že určití poskytovateľia služieb e, sú vyňatí zo zodpovednosti. To bolo viac menej v poriadku, ale istým spôsobom to bolo vždy negatívne. E, predsa len sa vždy e, to vnímalo tak, že akási zodpovednosť existuje, pokiaľ ide o týchto poskytovateľov služieb. A jedna z veľkých otázok je, či nová, nový akt o digitálnych službách by mal obsahovať niečo ako pozitívna zodpovednosť. To znamená, že si niekto v podstate prisvojí práva proti prevádzkovateľom platformiem a pochopiteľne otázky udržateľnosti sú kľúčové, takisto treba ich zohľadniť. Vidíme, že platformy majú sociálnu dimenziu, o ktorej sme neuvažovali pred 20 rokmi, diskriminácia, sú, ochrany súkrovia, sociálny dumping, to sú nebezpečenstva pre sociálnu stabilitu a demokraciu. A vidíme, že internet sa stal tak dôležitý pre život všetkých ľudských bytostí, že v určitej chvíli budeme musieť uvažovať aj o akýchsi základných právach, pokiaľ ide o prístup a používanie, prístup k internetu a jeho používanie. To znamená právo, ktoré treba ľuďom zabezpečiť. A tu treba zohľadniť aj úplne novú vec, a to je umelá inteligencia. Čo teda treba urobiť? Je jasné, že aby sme reagovali na súčasnú situáciu na trhu, potrebujeme viac transparentnosti a príslušné povinnosti, spresniť rolu platformiem, operátorov platformiem, jasnejšie informácie o identite poskytovateľov obsahu, konkrétne o mechanizmus pre um, riadenie obsahu, to je kľúčová otázka pre platformy. Potom otázky zodpovednosti, tie budú kľúčové. Možno sú, povedzme, dva typy zodpovednosti, oba sú dôležité. Vnútorná zodpovednosť, to znamená voči používateľom platformy, napríklad predajca, uvediem jednoduchý príklad, môže mať požiadavku voči operátorovi, platformy, napríklad v prípade nebezpečeného tovaru. Platforma samozrejme takisto môže mať aj externé účinky na ľudí, e, ktorí nie sú používateľmi platform. A toto treba riešiť. Obe tieto otázky treba riešiť. A stratégie pre opätovné získanie kontroly nad trhom, dodržiav, kontrola dodržiavania noriem to je nepochybne akýsi mix nástrojov. Pre legislatívcov je tu úloha široká, napríklad otázka kódexov správania sa pred 20 rokmi mm, príliš dobre nefungovala. E, pán profesor Destrel o tom hovoril. Ja by som predpokladal akýsi mix legislatívy, e, štandardizácie, to bude kľúčové, a monitorovania zo strany EÚ a možno aj členských štátov a ich organizácií, pretože potrebujeme nájsť primeraný mix týchto nástrojov, aby sme aktualizovali právny rámec pre digitálne hospodárstvo. Ďakujem vám. Ďakujem aj ja. Tretí rečník v tomto paneli e, je doktor Simonelli zo SEPS. Bude hovoriť e, ako plne využiť prínosy vnútorného trhu v prospech elektronického obchodu, nové ekonomické príležitosti a výzvy pre digitálne služby 20 rokov po prijatí smernice o elektronickom obchode. Ďakujem vám za pozvanie. Keď sa pozráme na ekonomické aspekty a tie prínosy a schopnosť plne ich využiť. Ide o to, aby sme ich samozrejme maximalizovali a zároveň znížili ceny a náklady. Hm, ide tu o, ten, o, o to rozloženie nákladov a prínosov. Tie prínosy sú jasné. Hm, výhody pre spotrebiteľov, väčší výber, e, sociálna e, kohézia ľudia, e, ktorí nemôžu ísť do obchodu, lebo sú chorí alebo nemajú auto, tak si môžu kúpiť veci online a to je výhoda. Potom je tu jednotlivý, jednotný trh, vnútorný trh a obchod zlepšuje sa kohézia v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o vnútorný trh. Ľudia v Taliansku napríklad um, alebo firmy majú práve prístup e, na ďalšie trhy vďaka elektronickému obchodu. No a potom samozrejme nové trhy, geografické trhy, spotrebiteľské trhy, možnosť zlepšiť ponuku tým, že sa učíme od konkurencie a takisto možnosť zvýšiť príjmy. Tieto prínosy však nie sú plne doposiaľ využívané, ešte stále sú tam isté prekážky. Väčšina z nich súvisí s cezhraničným elektronickým obchodom, ktorý je menej rozvinutý podstatne než vnútorný domáci elektronický obchod. Jednak eh, je tu otázka digitálneho obsahu a teritoriality eh, z hľadiska autorských práv. Potrebujeme skutočne výrazný impuls na odstránenie týchto prekážok. Keď sa pozrieme na cenu, vidíme, čo sa stalo v porovnaní so situáciou spred 20 rokov Smernica bola prijatá, keď internet fungoval na princípe bod, bod, point to point, to znamená spojenie spotrebiteľov alebo mm, podnikov prostredníctvom poskytovateľov internetových služieb, ktorí boli skôr takými pasívnymi sprostredkovateľmi. Po 20 rokoch tu máme ten gigantický internet a platformy, ktorý, ktoré to kontrolujú a je to ekonomicky veľmi významný prvok. Máme celý rad spoločností, ktoré predávajú tovar a služby na platformách. Nejde tu len o sprostredkovanie. Platformy poskytujú pomerne veľký objem služieb navyše k sprostredkovaniu, napríklad ukladanie údajov a tak ďalej. To znamená, znižuje sa Mm, znižujú sa náklady na prístup k elektronickému obchodu. Ide o premostenie e, tejto, toho vákua medzi smernicou a súčasnou situáciou. Ale máme tu mm, ešte podstatnejšie prekážky, pokiaľ ide o dopyt. Asi 60 spotreby tovaru a služieb e, online sa sprostredkúva cez platformy. 70 spotrebiteľov dávajú prednosť platformám, keď si kupujú e, online služby a tovar. Je to teda veľa a platformy sú prínosom jednoznačne pre každého, ale treba minimalizovať náklady. Ide tu o energiu a životné prostredie, dátové centrá, by mali predstavovať 8 eh, dopytu do roku 2030. Ak teda eh, elektrická energia nebude bezuhlíková. Digitálni giganti sú schopní zaviesť stratégie ktoré znižujú objem daní, ktoré platia v Európe a to znamená vysoké náklady pre členské štáty. A potom je tu tá trhová sila. Tieto veľké giganty naďalej rastú, vedia extrahovať veľkú hodnotu. 30 až 35 e, toho, čo platí spotrebiteľ, e, nakoniec ide na službu, ktorú tá platforma poskytuje. Potom silná vyjednávacia pozícia voči podnikom a malým a stredným podnikom často a väčšia sila vo vzťahu k zákazníkovi. Majú schopnosť ovplyvňovať výber zákazníkov, ktorí si kupujú tovar online. Aká je, aké sú riešenia? Keď sa pozrieme na prínosy, treba odstrániť eh, prekážky cezhraničnému obchodu a zabezpečiť, aby legislatíva, ktorá aktuálne existuje, bola presadzovaná a zároveň pravdepodobne aj preskúmaná, prehodnotená z hľadiska rozsahu pozornosti a efektivity. To isté platí pre, pre prehodnotenie európskych zákonov o autorských právach a teritorialite Treba zabezpečiť ekologickú povahu, to znamená e, podporovať e, dohody o nákupe zelenej energie. Ide tu aj o zdanenie. OECD e, stanovilo do konca roka lehotu na zavedenie tejto digitálnej dane. Ak sa to nestane, musíme zasiahnuť a zabezpečiť, aby sa tento problém riešil na európskej úrovni, ak nebude riešenie na medzinárodnej úrovni a treba zamedziť zneužívaniu trhového postavenia. A, takže treba sa zaoberať zneužívaním dominantného postavenia, ale to sa nevždy ľahko dokazuje. A e, takisto treba prehodnotiť e, nariadenie o prepojení platformiem a podnikov, ale nielen to, a ide o vzťahy medzi platformami a občanmi. Je to teda otázka zodpovednosti, ale aj transparentnosti, symetrického postupu a možnosti poskytnúť lepší výber pre spotrebiteľov. Mali by sme sa snažiť pochopiť, aká je ideálna spolupráca s digitálnymi platformami a to v záujme mm, udržateľnejšej výroby aj spotreby. Ďakujem. Tým sme sa dostali na koniec prvého panelu a dám slovo spolupredsedajúcemu, e, aby sa ujal druhej časti tohto seminára Ide o to, ako zlepšiť súčasné podmienky pre európske podniky v prospech spotrebiteľov. To je prvý panel, druhý panel, e, pardon, druhý panel. Je tu 5 prezentácií. Jednak bude hovoriť profesor e, Jan Nordeman z Humboldtovej univerzity v Berlíne, bude hovoriť o zodpovednosti a povinnosti poskytovateľov e, digitálnych služieb a fungovaní vnútorného trhu pre digitálne služby. Potom profesor Dino eh, Pederesky z Univerzity v Pize bude hovoriť o inováciách eh, vďaka umelej inteligencii a o tom, aké výzvy to predstavuje pre vnútorný trh. Potom doktor Melanie Smith z Univerzity v Cardiffe bude hovoriť o presadzovaní spolupráce medzi členskými štátmi. Potom profesor Giovanni Sartor z eh, European University Institute vo Florencii bude hovoriť o nových aspektoch a výzvach v oblasti ochrany spotrebiteľov. A napokon pán Nick Schoneman z Future Candy bude hovoriť eh, o nových eh, fenoménoch v digitálnych službách. Takže teraz dám slovo doktorovi Nordemanovi, ktorý bude hovoriť o fungovaní vnútorného eh, trhu pre digitálne služby a aké sú zodpovednosti a povinnosti e, zo strany poskytovateľov digitálnych služieb. Máte 7 minút. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička, e, pán e, spolupredseda. Ja musím v prvom rade povedať, že vás asi sklamem. Keby som mal viac než 7 minút, tak by som sa riadil pravidlom, že Nemci nikdy nezačnú prezentáciu vtipom, ale obsahom. A ja teda nebudem postupovať takto a prejdem rovno k prezentácii. Prečo my sa staráme o túto tému? Internet má veľa prínosov, ale má aj veľa negatív. A jedno z tých hlavných negatív je, že je na ňom veľa porušení pravidiel, a to v masívnom rozsahu. Je ťažké dopatrať sa k jednotlivým používateľom, ťažko sa identifikujú, sú anonymní, je ich veľký počet, takže je veľmi efektívne zamerať sa na spotrebiteľov tam, kde nastalo to úzke miesto, aby sme efektívne stíhali porušovanie zákonov. A potom tu ide o zachovanie dôvery v digitálne služby Máme tu akési centrum dôvery, ktoré sa musí starať e, o to, aby sa riešili prípady takéhoto porušovania. Takže aká je e, vlastne, aká je náplň e, starosti o poskytovateľov alebo akú povinnosť vykonávať určitú starostlivosť majú poskytovateľia. Mm, ide tu vlastne o občianské povinnosti, ale aj o administratívne alebo aj trestnoprávne povinnosti. Pojem eh, povinnosti eh, starostlivosti a zodpovednosti je tiež známy zo sveta pred internetom. Napríklad eh, vo všetkých vašich súdnych pravomociach máte príklad zodpovednosti vlastníka obchodu, ktorý nečistil, neupratoval obchod a zákazník e, sa tam posmiekol na banánovej šupke a zlomil si nohu. To je e, analog, e, analogicky vyjadrená vhodná, riadna, primeraná pozornosť a starostlivosť a musíme ju pretransformovať aj do digitálneho prostredia. A čo musíme sledovať, aby sme ďalej formovali povinnosti e, starostlivosti. E, bol to jeden z konstruktívnych prvkov a pán Šultnúk e, už vo svojom práve to vyjadril, že musíme rozlišovať medzi pravidlami, ktoré určujú zodpovednosť poskytovateľov a pravidlá, ktoré ich chránia pred zodpovednosťou tých poskytovateľov. Prvá časť, e, ktorá upravuje e, zodpovednosť len veľmi časti harmonizovaná na úrovni, európskej úrovni. Je tu istá harmonizácia v sektore s e, osobitnými autorskými právami, ktorá zašla ďalej a je tu európsky pojem pre určenie a úpravu a stanovenie zodpovednosti, ale iné sektory zaostávajú veľmi za tým. Ehm, pravidlá ehm, na zabezpečenie už e, upraveného e, ručenia zodpovednosti sú harmonizované. To poznáme z e, smernice o elektronickom obchode články 12 a 14 a tiež článok 15 zo smernice o elektronickom obchode. Krátka pripomienka k tomu, čo povedal prof, profesor Distres, a to je hodnotenie ustanovení o ručení a zodpovednosti smernici o elektronickom obchodníctve. E, myslím, že tie si zaslúhujú viac ako len strebarnú medailu. Už e, máme o 20 rokov neskôr a svet na internete sa zmenil, ale e, prach sa trošku vyčistil a je tu veľa judikatórií a myslím si, že právna neistota tu už do veľkej miere nie je tak, ako bola na začiatku a ja by som osobne povedal, že nie je tu naleva potreba, aby sa veci reformovali, možno niektoré časti, ale nie všetko. Po 20 rokoch to funguje dosť dobre so všetkou to judikatúrou, ktorú máme. Takže rozdiel medzi e, ustanovením e, zodpovednosti a ochranou pred zodpovednosťou je, že to nie je ekonomická vec, je to praktická vec. Bol prípad o autorských právach v Nemecku súvisiaci s YouTube a odvolací e, súd e, v Hamburgu e, rozhodol, že YouTube nespadá po článok 14, lebo sú príliš aktívne, ale nemohol udeliť žiadnu náhradu škôd YouTube, pretože v Nemecku nebol žiadny predpis, ktorý by upravoval takú zodpovednosť. Takže ja by som to nazval len čiastočná harmonizácia, pretože bez eh, harmonizácie eh, ustanovenia zodpovednosti, tá harmonizácia nie je úplná. Aké sú isté návrhy pre eh, povinnosti a záväzky o starostlivosti, ktoré možno upraviť v tomto legislatívnom návrhu. Napríklad tie, ktoré riešia porušenie zákona. Napríklad trake, traka povinnosť, e, je to tzv. takedown duty, ktorá platí aj mimo EU a je tam stay down duty. Môže byť aj tretia povinnosť, e, ktorá má brániť e, porušovaniam, ktoré nie sú totožné, ale ekvivalentné. To je v slade s článkom 15, ako o tom rozhodol CEU e, v prípade Facebooka tiež sú to pravidlá, napríklad nové smernice DSM, e, e, ktoré um, uplatňujú túto trojakú povinnosť riešiť porušenia. Tiež to môžu byť prípady, ktoré riešia podnikateľské modely. Teda nie sú to len YouTube, ktoré prevádzkujú zákonný podnikateľský model, ale z času na čas tam nastanú isté porušenia predpisov, ale tiež sú dosť vysoký počet nezákonných podnikateľských modelov, ktoré porušujú predpisy na webe a ja by som navrhol, aby sa začalo skúmať nejaké pravidlo o tom, že majú poznať e, svojich zákazníkov a nemôžem to hovoriť e, podrobne, ale mohol by som dať nejaké podnety na rozmýšľanie napríklad vo veci uh, duty of care, teda povinnosti starostlivosti pre riešenie transparentnosti u niektorých poskytovateľov. Chcem sa poďakovať profesorovi Nodemanovi za jeho prezentáciu aj za to, že ju ukončil na čas. Teraz chcem dať slovo profesorovi Pederecky za jeho, na jeho prezentáciu o novom vývoji a inovácii, ktorú prináša umelá inteligencia pri jej aplikácii v elektronickom obchodníctve. Máte 7 minút. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ja chcem eh, podať príspevok na eh, tomto workshope hovoriť o sociálnych e, e, výzvach, e, ktoré prinášajú takéto platformy. Veľmi stručne chcem povedať, že zjednoduším ten príbeh, že moderná umelá inteligencia hlavne sa učí z údajov, hlavne kvôli možnosti využitia veľkého množstva príkladov, ktoré vytvorili ľudia, aby sa e, riešili účinne dlhodobo nevyriešené problémy umelej inteligencie, ktoré existujú už e, veľa rokov, ako napríklad um, chápanie prirodzeného jazyku alebo rozpoznanie obsahu obrázku. Je jasné, že prispôsobovanie na ľudské prostredie a interakcie ľudí so strojom je ešte nedostatočné a je to vecou zrelosti dosiahnutej príkladmi údajov, ktoré sú k dispozícii aj dômyselnými analytickými technikami, ako napríklad e, výborného prekladu textu alebo identifikáciu obsahu a videa a obrázkov. Samozrejme, to prináša aj rizika, a niektoré z nich e, sú dnes predmetom diskusie a to, že veľmi často logika rozhodovania, ktorú poskytujú modely umelej inteligencie, je e, nejasná. Je tu aj riziko, že sa e, umelá inteligencia bude učiť zo skreslených údajov alebo že bude cvičiť na neúplných množinách údajov, ktoré môžu do toho vniesť e, do toho softveru nejaké muchy a chyby, ktoré nie sú odhalené pri testovaní. Ale aj profilácia, modely profilácie a tie môžu prinášať e, diskrimináciu voči novým aj starým zraniteľným skupinám. A sú tu isté pravidlá ktoré môžu mm, tomuto zabrániť. Napríklad transparentná umelá inteligencia, ktorá je účinná pri GDPR tiež začína riešiť od začiatku tento problém. A dnes by som rád využil zvyšok môjho času, aby som sa zameral na rozmer, ktorý nie tak často diskutovaný, a to o technológiách umelej inteligencie, ktoré obsahujú sociálny rozmer umelej inteligencie a je to kolektívna technológia, ktorá zistuje vzory e, správania ľudí, ktorí e, zadávajú tie údaje. A ľudia poskytujú tieto vedomosti a v platformách toto typicky platí pre jednotlivstvo na základe reklamnej logike, ktorá je zameraná na maximalizáciu získavania pozornosti užívateľov. Toto je dôležitá, dôležitý príbeh, pretože tieto nástroje a tento mechanizmus odporúčania typicky zvyšuje inteligenciu ľudí a spája ich e, s najpravdepodobnejšími priateľmi, produktami a cieľom, keď zapnete navigačný systém. Ale otázka je, či je to múdry, múdre smerovanie. A je za tým skrytý cieľ, že sa má jednotlivec e, zvýšiť jeho inteligencia a múdrosť a že potom aj e, dáv ľudí bude múdrejší. Ale to tak nefunguje, pretože dáv ľudí môže byť veľmi e, hlúpy za konkrétnych okolností kvôli tým nahromadeným chybám. A máme veľa príkladov, kde nahromadenie veľa inteligentných e, jednotlivcov vôbec nie je inteligentná. Napríklad e, sociálne siete, vyhľadávacie nástroje a online obchody e, navrhujú tie najobľúbené výbery produktov na základe vyberú ľudí, ktorí sú podobní ako vy, ktorých e, automaticky profilujú. Ale toto e, prináša veľkú nekvalitu, lebo čím e, sa nejaké produkty stavujú obľúbenejšie, tak ich obľúbenosť ešte viac rastie. A diverzifikácia je týmto umelo ochudobňovaná. Nie zámerne, ale je to účinok tých platform. Je to kvôli mnohým individuálnym eh, návrhom. A váš profil vás automaticky spája s niečím, čo je vám podobné a tým eh, posilňuje a radikalizuje vaše výbery a názory. A keď to posilňuje tiež s odporúčaním zhody, tak e, vytvoríte e, rozdelenie s veľmi e, dlhou krivkou, kde len mm, pár zástupcov bude mať najväčší podiel výskytu. Toto asi platí pre niektoré platformy, ale je to nebezpečné pre užívateľov kvôli umelému posilneniu preferencií a zvýšenej polarizácii a opäť aj zníženie rôznorodosti, čo je hrozba pre pluralitu a pre demokraciu. Štúdie veľmi jasne ukazujú, že keď zavedieme deformáciu do našich mediálnych platform, tak dáv, ktorý e, by bez tej deformácie dosiahol e, konsenzus, tak s tou deformáciou ju nedosiahne. E, posolstvo je, že Európa sa by sa mala snažiť o rôznorodosť e, v platformách online obchodovania. Rôznorodosť je kľúčom a keď sa spoliehame na mechanizmus odporúčania, ktorý sa snaží o zhodu a nie o rôznorodosť, tak je to nebezpečné nielen pre súkromie užívateľa, ale aj sú to rôzne dôsledky, ktoré spôsobujú polarizáciu a zniženie diverzity. Podľa mňa Európa by mala tlačiť na nástroje založené na umelej inteligencii, ktoré podporujú mediálne a informačné systémy, ktoré dokážu podporovať e, e, prepojenie a trh, ktorý inteligentne podporuje diverzitu produktov a tiež musí to byť viacjazyčné. Umelá inteligencia môže pomôcť prepojiť rôzne kultúry a jazyky v Európe, pretože automatický preklad e, napreduje rýchlo a mm, pomôže nám prelomiť hranice a preniesť ich do viac integrovanej Európy. Thank you, profs. Dr. Pederesky for... Ďakujem profesorom eh, doktori Pedereskému za jeho prezentáciu o umelej inteligencii a teraz by som chcel dať slovo doktorke Smith ehm, pre jej prezentáciu o eh, vymáhaní ehm, plnenia predpisov a spoluprácu medzi členskými štátmi. Um. Ďakujem Vyborenko za to, že ma pozvali, aby som sa zúčastnila na tomto workshope. Mám len 7 minút, takže nebudem prebrať všetky moje prezentácie. Chcem len podať jednu, dve veci. Chcem sa sústrediť na dve veci a to je dôležitosť eh, ako prehodnotiť smernicu o elektronickom obchodníctve, čo vyžaduje správne regulačný rámec a toto je osobitne kľúčové, keď eh, chcete navrhnúť e, model, ktorý je efektívny a má efektívny mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi. A po druhé, e, ja stručne budem prezentovať môj preferovaný model vymáhania zákonov a predpisov. Regulačný rámec e, smerice o elektronickom obchode už viac nefunguje. Regulačným rámcom mám na mysli to, ako vidíme problémy a riešenia, pre internetovú reguláciu. A podľa mňa musíme sa presunúť z, z veľkej miery samoregulačného prístupu k tomu, aby sme sa ujali rámca e, verejných hodnot. Tento rámec neuprednostňuje um, slobodný prejav, pred ostatnými hodnotami a toto smernica o elektronickom obchode urobila. Tu mm, bola táto posilnená sloboda prejavu ako zbraň, aby mohla poskytovať e, slobodný výber. Toto je americký spôsob, ako sa chápe sloboda prejavu a e, nie je to európsky spôsob chápania slobody prejavu. Žiaľ, z e, dokumentov e, komisie, ktorý som videla, e, z toho tento prístup sa príjma. Je tu mm, odsek, ktorý e, jasne hovorí, že je tu na zásada slobody prejavu. Ja budem e, čítať e, citát, ktorý hovorí, že poprvé veríme v libertarizmus, to znamená, že trh bude všetko regulovať a že žiadny žiadna vláda alebo regulátor nemá um, právo moc regulovať a že spoločenstvo je zdrojom uh, oprávnené orgánu pre reguláciu. Nakoniec uh, nastalo uvedomenie si reality, že uh, trh to nedokáže kontrolovať a kľúčoví hráči určujú agendu a že regulácia sa sústreďuje na um, oddelené rizika a škody, ako napríklad prejavy nenávisti, miesto toho, aby sa sústredilo na procesy a struktúry. Oveľa neskôr eh, sme si uvedomili, eh, že eh, keď vlády sa niečo neprizerali, veľké spoločnosti sa ujali vedúcej pozície a začali sami regulovať túto oblasť v novom e, zákone o digitálnych službách sa musíme zamrať na horizontálne procesy a vnútornú štruktúru platformiem, nie vonkajšie účinky, ktoré majú. Jediný spôsob, ako mať niečo, čo je vymožiteľné, je zúžiť e, rozsah a predmet na taký, ktorý platí vo všetkých platformách a podnikateľských modeloch, e, miesto to, aby sme sa snažili riešiť všetko, a robiť to len e, ako e, želanie. Lebo ako náhle sa niečo nedosiahnu, tak nemá zmysel mať tieto pravidlá. V tej e, mojej správe som sa zameral na všetky nástroje digitálnych služieb a mapoval som rôzne modely, ako sa to vymáha v praxi a zákon o digitálnych službách nemôže vyriešiť všetky regulačné otázky a nemal by sa ani snažiť. Rozvoj a vývoj regulácie musí začať od súladných hodnot a cieľov, ktoré chcete chrániť a to má väzbu naspäť k vytvoreniu dôvery a opravnenosti nie v digitálnych platformách, pretože to si musia e, oni sami vytvoriť, ale ide o dôveru a opravnenosť e, e, v legislatívu. Toto je model, ktorý ja som navrhla pre vymáhanie prirezových pravidel, ktoré sa zameriavajú na štruktúry a procesy platform a nie na ich e, výsledky. Tento e, model je zločenie e, návrhu GDPR, teda nie pravidla GDPR, ale návrh modelu vymáhania pravidel a dôvod, prečo som sa rozhodla e, tieto dva modely spojiť s niektorými ďalšími, je ten, že GDPR e, prináša hodnotový rámec e, a regulácia prináša silné mechanizmy spolupráce pre vymáhanie pravidel medzi členskými štátmi. Tiež sú tam tie dodatočné prvky regulácie EÚ, ktorá sedí na vrchu tej siete a má dotočné právomoci. Teda nariadenie o ochrane spotrebiteľa má rôzne poplačné mechanizmy a tiež je tu veľa rôznych e, nástrojov na spoločnom trhu, hlavne nedostatok transparentnosti od samotných platformiem, nedostatok e, zdrojov, regulátorov a nedostatok e, schopnosti kvôli zložitosti toho poľa. A e, neznamená v každom prípade, že čím viac, tým lepšie rôzne vrstvy pravidel a rôzne e, predpisy nás vedú k tomu, že chápeme, že členské štáty majú problém to vymáhať a teda e, lepšie budeme na tom, keď budeme mať jednotný rámec, miesto to, aby sme mali koordinované orgány spotrebiteľov, teda zákon o digitálnych službách nemôže napraviť všetko, nemal by sa ani snažiť. Mali by sme sa skôr sústrediť na platformy a ako fungujú. A to majú zadefinovať verejné inštitúcie, a má to vytvárať dveru a legitimnosť. Musíme sa posúvať od verejných hodnot e, a musíme tiež upustiť od regulácie externých efektov a zamerať sa na horizontálne. E, a nemá zmysel mať pravidlá, keď nemáte systém, ktorý ich bude vymáhať. Thank you, Dr. Smith. I would not, I would, I would... Ďakujem, doktorka Smith. Teraz e, dám slovo profesorovi doktorovi Sartorovi na jeho prezentáciu o možných aspektoch a výzvach e, v oblasti ochrany spotrebiteľa. Hello from Florence. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be with you today. Ďakujem Florencie, som rád, že som tu s vami a moja prezentácia sa zamerá na témy, ktoré súvisia sa Ospravedlňujeme sa kvôli zlej kvalite zvuku, nemôžeme tlmočiť e, tento hovor. AI <clears throat> is the internet um, uh, um, raised a big expectation um, to overcome the information overload, generate and distribute knowledge and solution, disintermediation, empowerment of consumers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 so thank you very much for your attention. Uh, I look forward to the continuation of this meeting. Thanks to Prof. Dr. Sartor. Ďakujem profesorovi doktori Sartorovi za to, že bol s nami naživo pri webovom vysielaní z inštitútu na univerzii vo Florencii a teraz budeme mať poslednú prezentáciu eh, v druhom paneli a preto chcem dať slovo pánovi Suhenmanovi a na jeho prezentáciu o novom vývoji a v digitálnych službách 7 minút. Nemáme zvuk z mikrofónu, nepočujeme rečníka. Ah, now, okay. Um, let's talk about the future. So, future... Teda hovoríme o budúcnosti. Um, my sme inovačná agentúra, pomáhame uh, európskym um, spoločnostiam, aby boli inovatívnejší a tiež skúmame technológiu a ako my uh, ju vnímame ako mm, vynálezcovia, čo robia teraz vynálezcovia, aký teraz uh, stav digitálnych služieb a druhá um, kapitola je o 5 rokov e, v budúcnosti a ďalšie o 10 rokov v budúcnosti. Začneme teraz. Čoskoro budeme mať 5G, ktoré umožní veľmi rýchlu komunikáciu. Máme veľa e, robotov, e, ktorí budú v našich reštauráciách variť jedlo. Budeme mať robotov v stavníctve, teda budeme rýchlejšie stavať domy, budeme mať spotrebiteľskú technológiu, ktorá bude inteligentnejšia a ja napríklad, keď si zoberiem e, tento kufor, tak on bude za mnou jazdiť a tiež pri platbách e, v Číne rozpoznanie e, tvári a QR kód pre platby, to čo skoro bude aj v Európe, čo WhatsApp začína v Indii teraz platobnou schému, 10 miliónov ľudí, čo skoro v Číne bude mať aj v Indii a Nemecku sa blížime k veľmi podobnej platobnej schéme v Ahaus, v malom meste pri Holandsku, 20 tisíc ľudí tam býva a oni majú QR kódy všade v meste a majú vlastné riešenie, ktoré môžete použiť iba v tom meste, ale všetko tam je prepojené QR kódom, takže veľmi eh, ľahké tam niečo platiť, ale iba v tom meste Ahaus. Teraz o 5 rokov v budúcnosti ich bude mať viac údajov tu máme napríklad e, chytré hodinky, ktoré nie len sledujú, koľko e, kalórií spálite, čo robia každé hodinky, ale tiež e, majú senzory a vedia, koľko kalórií príjmete každý deň. A vidíme roboty každý deň, tu na jednom v obchode, ktorý vás nasleduje kdekoľvek ste, môžete na ňom jazdiť, môžete v ňom ísť nakupovať a ide s vami všade. Nie je e, súkromný, vlastne nemusíte ho vlastniť, ako napríklad ten kufor. Môžete mať potom aj e, domáce digitálne zviera, ale tiež e, budete komunikovať e, cez neho, nechávať odkazy pre členov rodiny a to budú inteligentné. Vy sa teraz pracuje s Fordom a priniesli na trh auto, ktoré môže platiť a môžete ísť do kaviarne a platiť autom alebo cez e, mýtnú stanicu a automaticky platiť. Máme e, digitálnu pracovnú silu o 5 rokov a bude to normálne, že vždy, keď požiadate o miesto e, pre novú spoločnosť, tak úvodný pohovor bude sa mi robiť robot a ona Ehm, bude určovať, že kto môže potom postúpiť do ďalšieho kola. Potom ehm, telefóny ehm, nám uľahčia život. Tá žena je moja osobná trenérka, ten chlap s kartami je spoločník v voľnom čase, tá žena s telefónom je môj virtuálny asistent a ten štvrtý chlap mi pomáha s záľubami Takže e, títo mi pomáhajú všade a tiež máme 3D tlač, ktorá je k dispozícii z konope. Je to udržateľný materiál, možno ho použiť, konope. A um, môžete tiež vyrábať z toho nabytok a budete mať um, krát, skrátené dodateľské reťazce, nemusí to byť vyrábané v Brazílii alebo v Číne, ale v Európe. Teraz o 10 rokov v budúcnosti budeme mať 6G, ktorá to ešte urychľuje a nebude tam žiadne oneskorenie. Pri 5G máme 1 milisekundu oneskorenie, pri 6G nebude mať žiadne oneskorenie. Budeme mať e, vozový park e, s autonómnymi autami o 10 rokov v Európe bude len pár ciest e, pre e, ľudí, na ktorých môžu cestovať. E, všetko ostatné bude pre autonómne vozidla. Potom budeme mať dodávky práve na čas v každej spoločnosti. Takéto roboti vám budú doručovať veci do domu. Keď potrebujete toaletný papier, tak zvonček zazvoní a prinesie vám toaletný papier práve na čas, predtým, ako pôjdete na toaletu. Ehm, tento eh, robot napríklad nepotrebuje eh, inú energiu, len elektrickú a tiež o 10 rokov bude mať hyper personalizované produkty podľa vášho DNA. A toto je DNA, môj DNA profil, moje DNA dedistvo hlavne zo Severnej Európy. A toto sú všetky štáty, z ktorých e, pochádza moja DNA. Teda môžem ísť, o 10 rokov môžem ísť do každej dediny, odkiaľ pochádza moja DNA. Toto sa bude diať pri cestovaní, ale neviem pri cestovaní. Budem mať aj e, doručovanie potravín podľa DNA a budem mať e, každodennú analýzu veci, čo mám robiť alebo nemám robiť a čo to znamená? Zhrňuje si to. Digitálne služby v budúcnosti budú eh, hladké, bez eh, rozhrania, hyperpersonalizované a stabilné. A vaša úloha je, aby ste mysleli ako tento človek. Eh, dúfam, že ho poznáte. On je vo funkcii len od decembra. On bol statočný a minulý víkend povedal, nie v súvislosti s digitálnymi službami, ale v súvislosti s zahranično-politickou agendou povedal, že Európa si e, musí e, vyvinúť chuť na silu, chuť pre silu a ja hovorím, že e, má sa si vybudovať chuť na vedúcu lohu v digitálnych službách. Takže vybudujme si európsky cloud a nespoliehajme sa na Google a e, zriaďme e, fond rizikového kapitálu európsky, ktorý bude e, investovať do začínajúcich firiem a určíme si vizionárny digitálny 10-ročný plán. Ďakujem. Thank you very much for that last presentation. Ďakujem veľmi pekne za túto poslednú prezentáciu. Tým sa uzatvára panel číslo 2 a teraz mm, budeme pokračovať Európskou komisiou a v mene uh, Európskej komisie vystúpi pán Prabhat Agarwal, ktorý je vedúcim útvaru pre elektronický obchod a platformu z DG Connect, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dostal som informáciu, že pôjde o zložitú e, prezentáciu, takže som bol upozornený. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali na toto vypočutie, na tento workshop s takými um, zaujímavými prezentáciami. Volám sa Prabat Agerval, pracujem na DG Connect a um, teda zaoberáme sa otázkou um, nadobudnutia účinnosti uh, aktu o digitálnych službách. Ku koncu roka mám uh, niekoľko slov na úvod, no a potom sa pokúsim uh, vám vysvetliť stručne, ako na tom sme v Európskej komisii. Um, na na rozdiel od e, predrečníkov, možno to pre nich bude sklamanie, budem hovoriť o regulácii len trochu, pokúsim sa stručne, tiež budem reagovať na niektoré veľmi zaujímavé veci, ktoré som tu e, počul v prezentáciách od expertov, ale určite nebudem zachádzať do podrobností, pretože um, tie prezentácie na úvod boli veľmi bohaté. Ako som sa pripravoval na túto prezentáciu, nuž uh, hovoril som so svojou malou dcérou včera večer a uh, um, teda pýtal som sa aj na to, ako, aké služby využíva v, v, vo svojom každodennom živote. Kto používa z vás TikTok, prosím? Alexander, vy, vy ste na TikToku ako moja dcéra. Super. Takže dvaja profesori už sú na TikToku, jeden ďalší, dobre. Keď som hovoril so svojou dcerou, tak som sa snažil pochopiť hlavne to, ako systém funguje, ale aké je jej prostredie, ako je jej digitálne e, prostredie a kde v podstate e, žije e, v priebehu dňa, pretože veľa času tráví na týchto digitálnych zariadeniach, tak som sa jej pýtal, ako vlastne funguje toto prostredie, tento tik-tak. No a samozrejme, prišiel som s mnohými, mnohými predsudkami. No, na moje prekvapenie jej najobľúbenejší uh, kanál je uh, kanál pre zmenu klímy, čiže skupina mladých ľudí, ktorí sa tam informujú o piatkových protestoch. Vymieňa si um, veľa správ s priateľmi a mm, zdieľajú informácie o mm, témach súvisiacich so zmenou klímy. Takže je to pre nich téma číslo jedna. Mnohé um, hviezdy, um, o ktorých som dovčera nepočul, um, teda tie veľmi pozorne sleduje na TikToku a um, musím povedať, že ich chudba nie je až taká zlá. No, um, čiže má, má aj uh, sieť priateľov a pohybuje sa vo veľmi medzinárodnom prostredí. Mnohí z jej priateľov e, sa presťahovali do inej krajiny a teraz e, žijú v inej európskej krajine, takže najlepšia priateľka je v Španielsku, druhá najlepšia priateľka e, vo Francúzsku a vymieňajú si veľa videospráv cez TikTok. No a, jedna z vecí v digitálnom živote mojej cery sú teda um, otázka zmeny klímy a veda v tejto oblasti, veľa populárnej hudby a um, veľa interakcií s priateľmi, ktorí žijú v zahraničí v celej EÚ. Čiže to nevyzerá ako, ako budúcnosť o 10 rokov, ako hovoril predrečník, náš kolega, ale v podstate tomuto sa deti venujú už dnes, e, tým žijú. A ja v podstate som sa o tom dozvedel, keď som sa snažil pripraviť na na túto prezentáciu, čiže aké sú digitálne služby a akt pre digitálne služby a teda um, čo musíme robiť v rámci regulácie. Samozrejme, pripomenulo mi to stále porakadlo, že e, nechajte rybu plávať vo vode a ona si neuvedomí, že pláva vo vode. Rovnako naše deti si neuvedomujú, že sú na internete a takisto, ako aj my dnes využívame služby cezhranične a už to berieme ako samozrejmosť, ani si to neuvedomujeme, že je to možné možné takto cezhranične ich využívať. No ale tu sa dostávam k tej zlatej medaile, ktorú spomínal Alexander, ale v podstate dôvod, prečo máme plynulý prístup k službám um, cezhranične je práve, práve um, smernica, príslušná smernica v teda príslušné ustanovenie v smernici o, o digitálnych službách, pretože teda e, tá e, zabraňuje um, teda nejakým, nejakému obmedzovaniu e, služieb prochádzajúcich z iných členských štátov. Teraz sú tam len nejaké drobné výnimky a je tam teda doložka o vnútornom trhu a tá je veľmi dôležitá. Nedávno som uh, sa e, pýtal e, pôvodného tvorcu smernice, ktorý stále pôsobí v komisie o... Pýtal som sa ho na jeho skúsenosti s vyjednávaním o smernice a veľmi zaujímavú vec mi povedal, Ehm, povedal, že mm, hneď potom, ako padli fyzické hranice v EÚ, tak nastala významná chvíľa. Bolo treba zabezpečiť aj to, aby hranice na, na vnútornom trhu padli. No a smernica e, o elektronickom obchode na to bola e, napojená, bola následne napojená na smernicu o transparentnosti práve preto, aby tieto tieto hranice v digitálnom jednotnom e, obchode a teda na jednotnom trhu ani sa nezačali objavovať. Čiže e, včera e, som sa toto všetko dozvedel, kým ma dcera nevykopla zo svojej izby, pretože už začala četovať, čiže tá, to cezhraničné poskytovanie služieb je kľúčovým prvkom smernice o elektronskom obchode a je to dnes pre nás také, také um, prirodzené um, Mm, a berieme to ako samozrejmosť. Sú tu však aj ďalšie prvky, ktoré som chcel spomenúť tu pred vami. Ehm, minulé leto predsedníctvo oznámilo, že, že tento akt pre digitálne služby zvýši bezpečnosť a zodpovednosť našich e, platformiem a um, jasne stanoví pravidlá. Samozrejme, tieto pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a zodpovednosti sú aj v smernici o elektronickom obchode. Počuli sme v predchádzajúcich e, prezentáciách, že sú aj v iných právnych aktoch, ale najmä v smernici o elektronickom obchode. Uh, Ehm, tam, tam sú teda najmä zakotvené. Takže dva aspekty, ktorými sa budeme zaobrať, je jednotný trh a jeho e, posilňovanie. A ako e, sa tu tiež už hovorilo a myslím, že tá zlatá medaila bola trochu prehnaným e, vyjadrením, pretože ako spomínali ostatní, máme aj nové aspekty na na digitálnom jednotnom trhu a e, napríklad ochrana používateľov, ochrana spotrebiteľov, tomu potrebujeme vedieť, e, venovať viac e, pozornosti. To sú ďalšie prvky, a tomu sa tiež musí predsednička Európskej komisie e, pozornejšie venovať. Niektorí tiež spomínali, že smernica o elektronickom obchode je zastaraná, že je z e, roku 2000 a podobne. A to je samozrejme pravda, ale v zásade služby, ktoré e, sa regulujú, tak e, siahajú ešte do obdobia e, pred vytvorením smernice Google z roku 98, niektoré ďalšie Ehm, Amazon z 94. napríklad eh, a podobne. A často hovoríme, že sociálne médiá príslušné služby sú nedávne, ale eh, môj ehm, MySpace bol vytvorený v 99. Wikipédia eh, okolo roku 2000, čiže v čase mm, tvorby smernice už, už existovali mnohé služby, Mm, samozrejme je pravda, že ten rozsah ich používania, význam v našej spoločnosti týchto služieb a teda aj každodenný význam týchto služieb a, a mm, množstvo vecí, ktoré dosahujeme prostredníctvom týchto služieb sa zásadne rozvinul samozrejme. Veľmi sa mi páči to, čo tu odznelo predchádzajúcej e, smernici o, o rôznorodosti platformiem. Myslím si, že e, to je tiež čosi, čo sme zdôrazňovali aj v predchádzajúcom období v našej práci Máme tu 4-5 e, platformiem a e, hovorí sa, že na tie by sme sa mali zameriavať. To je v podstate pravda tieto služby e, z týchto platform vyžadujú našu pozornosť a nepochybne e, budú aj, aj základným prvkom nášho regulačného úsilia, keď budeme hovoriť na tom, robiť na tomto akte, ale treba si uvedomiť, že máme 10 tisíc ďalších e, platform, ktoré poskytujú služieb, mnohé z nich sú vo fáze startupov, majú teda málo zamestnancov a Mnohé platformy naozaj e, predstavujú e, inovačný potenciál a tie sú buď e, financované zo súkromných alebo z verejných zdrojov, no a oni budú práve tým nacím prvkom inovácie do budúcnosti. Ale samozrejme, ak sa zameriame len na obmedzené množstvo tých veľkých platformiem, to je sice dôležité, ale netreba zabúdať na to, že, že sú tu mnohé nové, malé platformy, inovačné platformy ale aj tým treba dať možnosť sa posúvať pred a rozvíjať. Eh, no, E, predrečník tiež spomínal, že je potrebný akýsi vizionársky fond na to, aby bolo možné investovať do týchto startupov a scale-upov. Je to samozrejme zaujímavá myšlienka, o ktorej sa v minulosti už často hovorilo, ale okrem fondu musíme zabezpečiť aj to, že, že e, taký náraz scaling up cez hranice e, je, bude jednoduchý um, stále nadvezujem na predrečníko, ale v podstate niekto to už hovoril. Chcem zopakovať akúsi um, anekdotu, pretože ma to dojalo. Bol som v Rige, stretol som sa so startupmi a jeden zo uh, študentov mi povedal, tešne potom, potom ako mi predstavil svoj projekt, uh, v oblasti bývania a spoločného bývania. Pýtal sa ma na to, že či sú nejaké ďalšie pravidlá v rámci EU, ktoré treba e, dodržiavať. Ja som mu vtedy povedal, že nie, len sa zameriavať na svoj projekt. A tento akt pre digitálne služby um, je čosi, na čom sa pracuje. Komisia e, bude zverejňovať svoju stratégiu v digitálnej oblasti a e, bielu knihu o umelej inteligencii a podobne. A mnohé veci, ktoré sa spomínali v pre prezentáciách predrečníkov ako umelá inteligencia a podobne, nájdú e, svoju zmienku aj v týchto dokumentoch. Eh, nechcem eh, samozrejme eh, predbiehať to nadšenie, s ktorým sa určite stretnete, keď sa budete oboznamovať s týmito dokumentmi, ale v podstate predsa len chcem povedať, že budeme mať naozaj široké verejné konzultácie, ktoré dúfame, že sa začnú už v marci. A um, začiatkom marca, teda aby boli dokončené koncom marca. Budeme hovoriť počas týchto konzultácií o konkrétnych veciach, na ktoré sa chceme zameriavať a v konzultáciách sa nechceme zameriavať len na vnútorný tr- tr- trh, e, bezpečnosť spotrebiteľov na internete a, e, otázku bezpečnosti a zodpovednosti, ale chceme klásť otázky aj e, toho v súvislosti s tým, ako, ako zvýšiť konkurencieschopnosť trhu a ako teda e, odstrániť e, prekážky e, vo vstupe, keď chcete začať teda hospodárskú súťaž s niektorou z týchto veľkých platform. No a máme tu teda otázku budúcnosti o 5 rokov, keď v podstate aj niektoré poplatky súvisiace s vozidlami bude možné uhrádzať cez platformy, ale teda aj tomu sa budeme venovať a budeme klásť aj otázky um, týkajúce sa rôznych aspektov súvisiacich s týmito témami. A um, niektoré otázky sa objavia ešte neskôr, uh, ale ešte sa na tom uh, pracuje, takže uh, Dúfam, že sa to hneď nebude zverejňovať politiku, to, čo som tu práve povedal. Ale um, ešte niekoľko úvah na záver. Myslím, že tá otázka e, presadzovania právnych predpisov je veľmi dôležitá. Ako ste hovorili, e, bez presadzovania nedáva zmysel robiť nejaké pravidlá. No a to je e, súčasťou aj našej analýzy tohto problému a je veľmi dôležité, aby sme mali pravidlá, ktoré budú prispôsobené situácii, aby sme mali alternatívy, ktoré budú fungovať v digitálnej epoche a naše posúdenie vplyvu bude určite analyzovať celú škálu um, alternatív, ktoré súvisia s presadzovaním právnych predpisov. Taktiež sa mi um, páči otázka verejnej e, siete a chcem povedať, že môj komisár často hovorí, že e, jednou z jeho vízev je to, že Európa by mala v podstate um, vziať späť e, svoju svoju, svoje opäť sa uja teda svojho poslania, že chce tvarovať eh, tento digitálny priestor a je v podstate potrebné podľa neho skôr eh, vytvoriť rámec pre, pre služby, pre, eh, pre poskytovanie služieb, aj pre spravodlivú hospodárskú súťaž. Myslím, že to ste mysleli aj vy tým, keď ste hovorili o Public Value Framework, teda o tom hodnotovom rámci, verejnom hodnotovom rámci. Ale to som chcel povedať na toto, Margo. No a na záver chcem mm, povedať, spomínal som aj e, harmonogram, v podstate um, orientačne um, um, koncom prvého uh, druhého kvartálu by sme to chceli ukončiť a sme veľmi radi, že uh, Výbor IMKO sa tým zaoberá, pretože mm, veľká časť práce, ktorej sa vy dnes tu venujete, sa prekrýva aj s našou prácou, čiže budeme skúmať aj materiály, e, ktoré sme, sme tu dnes e, videli a počuli. Takže ďakujem veľmi pekne za príležitosť vystúpiť. Môžete sa e, sa o tom porozprávať aj s mojim komisárom. To, čo povie on, bude naozaj um, oveľa záväznejšie ako to, čo som tu dnes hovoril ja, pretože ja hovorím naozaj uh, teda len predbežne. Ďakujem veľmi pekne. V um, programe uh, vidíte, že máme teraz na diskusiu asi 20 minút, 20 minút teda na diskusiu medzi expertmi a poslancami, takže vás poprosím, aby ste naozaj venovali um, otázky e, konkrétne e, jednému expertovi, pretože inak to nezvládneme. Pán Kolaja e, sa hlási, mohli, mohol by som vás tiež poprosiť, aby ste svoju odpoveď, teda svoju otázku povedali za minútu a pol. To bude ťažké, pretože ja mám štyri otázky. Poprvé ďakujem veľmi pekne za všetky prezentácie. Jedna otázka je určená pánovi profesorovi Šultenukemu. Dúfam, že som to vyslovil správne um, viac menej vo vašom stanovisku um, poda, alebo teda podľa vás, ako by sme mohli uplatňovať to pravidlo týkajúce sa bezpečného prístavu, pretože ste hovorili o jeho zastaranosti a uh, teda, um, aby sme um, dodržiavali uh, teda ustanovenia týkajúce sa e, súkromia na internete a ochrany osobných údajov, aby sme nenarušili e, rast e, európskych startupov. Moja druhá otázka je určená alebo teda súvisí s prezentáciou pána Liho. hovorili ste o reforme európskeho autorského práva a ja mám otázku. Ide o reformu um, autorských práv, ktorú máme v súčasnosti po už um, aktuálnej reforme alebo potom, čo, čo sa odohralo v predchádzajúcom období, pretože ja sa teda zdráham to nazvať reformou. A moje dve posledné otázky sú určené uh, pánovi profesorovi Nordemanovi Jedna otázka sa týka harmonizácie, o ktorej ste hovorili. No a otázka znie, či um, podľa vás uh, tá, um, ten rámec týkajúci sa opatrení a upozornení je dostatočný, pokiaľ ide o nezákonný obsah na internete a či je to dostatočne harmonizované tak, aby sme um, mohli dospieť k záveru, že teda budeme riešenia hľadať inde, napríklad, um, že budeme prispôsobovať právnu zodpovednosť alebo teda nejaké iné opatrenie. No a druhá otázka sa týka uh, um, štátnych povinností, ako, ako to je podľa vás um, naviazané na povinnosť eh, žiadneho všeobecného monitorovania, aby sme tieto stay-down platformy um, mohli fungovať tak, že sa nájdú nejaké výnimky, ktoré sú nezákonné. Ďakujem. Takže pán spolupredsedajúci má otázku. E, takže pre doktora, profesora Nordemana. My sme sa možno nepriamo dotkli tejto otázky, ale nevenovali sme tomu ozvlášť veľkú pozornosť. Teritoriálna aplikácia smernice. Ja takisto toto hovorím v súvislosti s tým, ako systém GDPR funguje, ako funguje tá jeho štruktúra, nie len na úrovni Európskej únie, ale aj na medzinárodnej úrovni. A, takže otázka teritoriálnej aplikácie. Chcem sa spýtať, vy diskutujeme o voľnom pohybe služieb a tovaru a e, kladieme dôraz na onlineové e, trhoviská ako môžeme zacieliť používateľov mimo Európskej únie, aby sme chránili spotrebiteľov. Povedal som na úvod, je celý rad problémov, pokiaľ ide o produkty, najmä také, ktoré prichádzajú z tretích krajín, najmä tie, ktoré nie sú v súlade s technickými nariadeniami a požiadavkami na zdravotné parametre a bezpečnostné parametre. Takže aplikácia smernice o elektronickom obchode sa týka aj takýchto produktov, do akej miery je to tak teda. Ďakujem. Teraz e, využijem privilegium predsedu a otvorím priestor pre ostatných, ktorí sú tu prítomní. Mali sme tu otázky od členov parlamentu. Možno ešte dve ďalšie otázky, e, minútu a pol každý. Ak je tu niekto, kto by sa chcel spýtať, prosím, využite teraz príležitosť. Je tu jeden, ktorý sa hlási a možno aj druhý. Takže prosím, a povedzte prosím, kto ste. Áno, ďakujem. Ja sa volám Federika Prišník, e, Združenie nemeckých miest. Tu zastupujem. Nám ide o online platformy a služby poskytované nielen e, v rámci e, krajiny pôvodu, ale aj v krajine určenia a presadzovanie práva. Stručne, jedna otázka, ktorá s tým súvisí a súvisí s tým, o čom hovoril pán e, Šulke Nelke nové štruktúry. Máte pocit, že potrebujeme nové definície pre tento trojuholník, lebo už tu máme viac aktérov. Máme tu hostingové služby alebo služby digitálneho hospodárstva. Potrebujeme teda nové definície a potrebujeme podľa vás zlepšiť princíp zdokonaliť princíp krajiny pôvodu a krajiny určenia? Ďakujem. A ešte posledná otázka, prosím. Môžete povedať, e, ako sa voláte? Áno, rád. Volám sa Greg Pollard, Asociácia komerčných televízií Európa. Hovorili sme o zodpovednosti. Profesor Nordman by nám mohol povedať, a do akej miery je táto, toto pasívne rozlišovanie stále dôležité pre platformy? Áno, ďakujem. Takže mohol by som, mohla by som požiadať eh, teraz eh, ľudí, na ktorých smerovali otázky, aby sa vyjadrili a odpovedali. Nuž, na mňa sú tu dve otázky, hovorí pán Nolke, Od pána Kolaju, tá je prvá, ako by mal vyzerať nový systém zodpovednosti? A to v súvislosti e, s monitorovaním toho princípu. Neviem, či sa to všetko dá zachovať tak, ako keď to vošlo do platnosti. Vtedy skoro nebola umelá inteligencia, ktorá by bola schopná robiť nejaké približné testy ani. Samozrejme, pre poskyto, eh, poskytovateľa služby je s pomocou umelej inteligencie pochopiteľne veľa jednoduchšie postupovať, určité, eh, po, poskytovať určité služby. Ale vtedy to tak nebolo. No a aktualizácia systému zodpovednosti, pán Pulik Norman a ja, aj ostatní sme o tom hovorili. Myslím, že možno sú nedostatky, ktoré sa dajú identifikovať kde prevládajú negatívne pravidlá, to znamená sú štítom, ale nedostatočným. A samozrejme ide o to, že nejaké e, zodpovednosti sú, ale nepredstavujú prekážky pre vnútorný trh. Treba samozrejme stanoviť určité obmedzené e, zodpovednosti v konkrétnych prípadoch. A ochrana pred e, zodpovednosťou v prípade určitých aktivít. To sa bude musieť aktualizovať. Máme rozsiahlú judikatúru Európskeho súdneho dvora, ktorú treba preštudovať s prihliadnutím na špecifické typy aktivít, ktoré môžu byť jednoznačnejšie regulované a nie sú ehm, povedzme štíten, ští, e, ští, zaštítené, ako napríklad prípad Uber, a tu zaostáva legislatíva. A to je súčasť odpovede aj pani ktorá sa pýtala ďalšiu otázku. Áno, ten nový systém bude novo, musieť novo definovať tie jednotlivé typy aktivít, a vytvoriť e, špecifickejší systém zodpovednosti a ochrany pred zodpovednosťou. A ten princíp e, krajiny pôvodu, to môže byť pomerne e, zložité zaoberať sa tým v tomto kontexte. Ďakujem. Ďakujem. Áno. Otázka copyrightu. Tu na tú odpoviem budem hovoriť e, o reforme copyrightu, nie o tom, čo teraz máme. E, tu je prvok teritoriality a to je jedna zo situácií, kde uznávame, že obsah možno poskytovať len v jednom členskom štáte a nemožno ho poskytovať e, v inom členskom štáte. To znamená, nemôžem sa pozrieť na svoj obľúbený talianský film, lebo nie je k dispozícii v Belgicku. Nemôžem sa dostať k tejto aplikácii na Apple Store, napríklad pretože e, som z Talianska. Takže nie je jednotlivý, jednotný trh pre digitálny obsah. A to takto ďalej nemôže byť. Áno. Ďakujem za otázky, veľmi zaujímavé. A asi máme málo času na to, aby sme ich skutočne prediskutovali. Ale po, začneme tým systémom e, oznamovania, upozorňovania, či je dostatočne aktuálny. Máme 20-ročnú judikatúru súdneho dvora v Luxemburgu a myslím, že už máme pomerne špecifický systém, e, s ktorým sa dá pracovať. ani vo svojej praktickej právnickej skúsenosti, skúsenosti v prípade scénárov IP som neobjavil väčšie nedostatky, ktoré by musel legislatívec a legis- e, zákonodarca riešiť. Máme tu otázku nenávistných prejavov. To je samozrejme veľmi odlišné Líši sa to od iných e, porušovaní zákona. Nenávistné prejavy veľmi závisia od e, konkrétnych e, okolností a takto sa aj posudzujú v závislosti od konkrétnych okolností. A tam by možno bol vhodnejší nejaký robustnejší systém. Článok 15 smernice o elektronickom obchode. Myslím, že na to už odpovedal súdny dvor v rozhodnutí o Facebooku. Hovoríme tu o konkrétnych e, povinnostiach monitorovania, nie o všeobecných povinnostiach monitorovať. A to znamená, že sme vlastne na tej bezpečnej strane. Článok 15 e, toto umožňuje a máte pravdu, že technicky vzaté v prípade špecifického kontextu, pokiaľ sa to aplikuje na špecifický kontext, tak sa to musí aplikovať na všetko. Ja to vnímam tak, že sa na to nepozeráte technicky, ale skôr právne. Ak by ste mali len filtrovať e, e, také porušenia, ktoré sú z právneho hľadiska nepripustné, tak e, vlastne by článok 15 umožňoval, vlastne stanovoval právne, právnu povinnosť filtrovať všetko. A pán Saliba, vy ste sa pýtali na ďalšiu vec. Nemôžeme očakávať, že, digitálne, že akt o digitálnych službách sa bude môcť aplikovať mimo Európskej únie. To sa očakávať jednoducho nedá. Eh, je to aj otázka konkurencie, ale môžete stanoviť určité normy, určité štandardy mimo Európskej únie, ktoré ostatní budú, nasledo- budú nasledovať. Pozrite sa napríklad na DMCA a ja sa celý svoj právnický život potýkam práve s platformami, ktoré mi hovoria, my splňame požiadavky DMCA, ja im stále musím hovoriť, že to nie je norma, ktorá platí u nás, že u nás je to smernica o elektronickom obchode. Takže na tom niečo je. A to aktívne a pasívne rozlišovanie a príslušná otázka. Ja musím povedať, že som fanúšikom tohto. Judikatúra tu rozlišuje na základe smernice o elektronickom obchode a úvodných ustanovení, ale proste tá judikatúra jasne ukazuje, aká je rozdiel medzi aktívnym a pasívnym. Dokonca e, C, e, súdny dvor by sa vyjadril aj k ďalším pravidlám ohľadne centrálnej roli, nielen aktívnej roli, napríklad v prípade pozitívneho, pozitívnej zodpovednosti za e, copyright. Myslím, že je správne rozlišovať medzi aktívnymi a pasívnymi aktérmi lebo majú iné povinnosti než pasívni aktéry. Ďakujem. Myslím, že všetky otázky boli zodpovedané. Takže uzavrieme toto druhé kolo, alebo tento druhý panel. A k tomu tretiemu panelu dám opäť slovo kolegovi Salibovi. Takže tretí panel, to je vlastne ten posledný panel, a máme tu 5 e, aktérov Európsku asociáciu značiek. E, pre, zastupuje ju pán Ravzan Antemir, senior public affairs manager, potom BEUK, e, pani Majran Fernández Pérez ju zastupuje, senior digital policy officer, potom Zalando, zastupuje ho doktor Stefan Naumann, potom Airbnb, um, zastúpení doktora Patrika Robinsona, Euro ISPA, v zastúpení e, predsedu e, z výboru pre e, priebežnú zodpovednosť pán Malcolm Huty a potom Google v zastúpení pána Milana Zubičeka. Takže pán Razvan Antemír z European Brands Association, prosím, máte na 5 minút slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na túto veľmi zaujímavú výmenu názorov. My e, zastupujeme výrobcov, značkových výrobkov veľkých aj malých. To znamená, značky samozrejme investujú do výskumu, bezpečnosti výrobkov, dôveryhodnosť zo strany spotrebiteľov a podobne. Ja sa budem snažiť o maximálnu stručnosť. Jedna z hlavných e, otázok, ktorú v rámci tejto diskusie riešime, je nezákonný obsah na platformách a nedostatočne aktívne zapojenie platformiem na to, aby sa zabránilo prítomnosti takýchto nelegálnych produktov, ktoré sa tak dostávajú k zákazníkom. Úrad pre duševné vlastníctvo v Európe a OECD Um, odhadli e, tú hodnotu na 120 miliard ročne, e, pokiaľ ide o dovoz e, takýchto tovarov do Európy, nárast o 30 za posledný rok, a to je samozrejme veľmi škodlivé pre, pre hospodárstvo. Môžem uviesť aj príklady, napríklad systému rýchleho varovania Európskej komisie, kde sa upozorňuje na nebezpečný tovar a vidíme tu takisto tendenciu, že sa čoraz viac vyskytujú takéto tovary na online platformách. 90% z nich sú skutočne veľmi nebezpečné a mnohé z nich e, sú určené pre deti. A to je samozrejme veľmi dôležité a treba tomu venovať pozornosť. Nelegálny tovar je tovar, za ktorý nikto nezodpovedá to znamená, že nezodpovedá ani za škody, ktoré spôsobí. Pretože sa nikto nestará o to, aby dodržiavali štandardy, ktoré máme v Európskej únii. Zároveň treba uznať, že v tom celom ekosystéme nie je nikto iný, kto by mal väčšiu kontrolu nad týmito tokmi než samotné trhoviská. To sú tie platformy, e, maloobchodní predajcovia, poskytovateľia, sprostredkovateľia, e, prepravcovia a tak ďalej. Tí všetci sú zapojení do jednotlivých krokov procesu a nadviažem na to, čo povedal pán Schutenelke, sú určité opatrenia, e, ktoré môžu riešiť túto otázku nelegálneho tovaru v ekosystéme. Nuž a čo robia európske inštitúcie v tejto fáze? Ide hlavne o rámec pre eh, preventívne riešenie týchto problémov. hlavne ide o to, aby sa zabránilo, aby sa tento tovar dostal k zákazníkom. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že hlavným problémom je narastajúci objem takého tovaru, ktorý sa dostáva k spotrebiteľom. Takisto chcem ešte povedať jednu vec. Zverejňuje sa veľa správ, ale pre nás ako výrobcov značkových výrobkov je ťažké povedať, koľko sa vlastne podarilo zachytiť a odstrániť z trhu takýchto výrobkov. Je dôležité, aby všetci hráči boli v súlade už vďaka tomu svojmu základnému nastaveniu v súlade s predpismi. O to nám ide a máme isté predstavy o tom, čo by sa mohlo urobiť už teraz, aby sme pomohli riešiť situáciu. Napríklad treba, aby ste poznali svojich obchodných používateľov, bez toho to nejde musíme e, riešiť e, jednoducho tie nedostatky a porušenia hneď keď e, dostaneme signály o problémoch a treba zdieľať údaje aj s orgánmi, aby sme sa vedeli dostať k zdroju tých problémov a nie, aby sme sa rieši, museli zaobrať len jednotlivými porušeniami predpisov. Takže teraz druhá prezentácia. Dám slova, e, slovo e, pani Marian Fernández Pérez z BEUK. Ďakujem. Ja som Marian Fernández, ja pracujem na BEUK e, na Európskej spotrebiteľskej organizácie. My zastupujeme rôzne spotrebiteľské organizácie z 35 štátov a chcem začať eh, s jedným príkladom eh, a to je, sú nebezpečné detské eh, sedadlá do aut. Tu vidíme pár príkladov, napríklad takéto sedačky detské boli predávané na Amazone, eBay, AliExpress a zistili, že v 2017 a 2019 aj tento týždeň vyšetrovanie BBC našlo, že sa opäť predávajú podobné detské sedačky na Amazone. My žiadame, my ako spotrebiteľské organizácie nemôžeme očakávať, že ten istý problém sa bude opakovať e, a vidíme, že regulačný rámec teraz neposkytuje riešenia a zabezpeky pre spotrebiteľov. A naša um, hlavná priorita uh, bude riešiť uh, Um, predaj a propagáciu takýchto nebezpečných výrobkov online a my sa musíme na toto zamerať. Žiaľ, nebezpečné um, sedačky v autách nie sú jediný príklad. Máme mnoho produktov, ktoré sa predávajú online a sú nebezpečné a nezákonné. Tu je pár príkladov a to sa deje opakovane. A nenastala žiadna zmena, hoci naši eh, občania, naši členovia sú stále v kontakte s tými platformami a vidíme, že aj ich automatizované nástroje nie sú dostatočné a potrebujeme viac. A v prvom rade musíme riešiť nezákonný predaj produktov a Napríklad e, je to rozdiel, ako keď sme išli do Amazonu a e, kúpili produkt. V prvom prípade sú tam jasné dopady a po druhé, nedíte e, na Amazon, aby ste si tam vyjadrovali svoj názor, ale na to, aby ste si kúpili výrobok. Takže to je bod jeden, že potrebujeme rozlišovať rôzne druhy aktivít. Ďalšia vec, ktorú musím povedať, že musíme zabezpečiť, že tu ostáva výnimka z princípu krajiny pôvodu. Bol tu úspech, ktorý sme dosiahli ako BEUK a dúfame, že komisia aj inštitúcie a celá EÚ sa na tom zhodne. Aby e, sme mali úspech, máme tiež pár predbežných e, odporúčaní, pretože chápem, že to nie je vytesané v kamni, Niektoré z týchto mm, návrhov znamenajú, že musíme mať silné overovanie a autentifikáciu predajcov a preto e, by nemohli mm, umiestniť na Amazon tieto sedačky a nepýtali sa nič o tom, či tie sedačky, ktoré predávali na Amazone, boli bezpečné alebo nie, takže potrebujeme silný proces e, autentifikácie a verifikácie predajcov a je e, akademická štúdia, ktorú si objednala komisia, ktorá ukazuje, že je tu disparita medzi členskými štátmi. Tiež e, musíme zaviesť viac povinností a záväzkov pre transparentnosť. A teraz nieme, kto je vždy za reklamami, hoci reklamy možno používať samozrejme na nákup výrobkov a platformy by eh, mali zdieľať potrebné údaje s kompetentnými orgánmi. A opäť to, samozrejme, tieto odporúčania môžu platiť pre rôzne druhy platformiem. ako som povedal, my sa budeme zameriavať na trh a navrhujeme, že by sme mali ručenie pre online eh, obchody a sú tu tri príklady eBay, Amazon a AliExpress a tri z nich eh, sú súčasťou ich eh, bezpečnostných záväzkov a stále sa neplňa. Stále si myslíme, eh, že lehotá pre regulačné konanie ešte už sa naplnila a druhé sú za poskytovanie zavadzajúcich informácií a po tretie ručenie a záväzok, e, ako povedali rečníci, tak e, tie pravidla by neboli účinné, keď sme nemali plnenie, potrebujeme solidné plnenie a potrebujeme, aby tie pravidla boli efektívne. A to je citát z e, terajšieho predsedu komisie, ktorý v júli minulý rok povedal, že DSA zlepší naše pravidla bezpečnosti a ručenia a presne to potrebujeme dosiahnuť. No, would... Ďakujem Beuk za vašu prezentáciu a teraz chcem dať slovo doktorovi Stefanovi Nomenovi z Zolando, aby uvedol svoju prezentáciu. Máte 4 minúty, ďakujem. Ešte to e, nebolo spomenuté, či pôjde o pozitívny alebo negatívny trend a chcem sa s vami podeliť e, o e, fakty. My sme malo obchod s modou a teraz obsluhujeme asi 30 miliónov európskych zákazníkov a náš podnikateľský model je taký, že prevádzkujeme hybridnú platformu. To znamená, že okrem našich tradičných veľkopodných činnosti. My tiež e, doplňame naše služby pre zákazníkov na trhu a my si vyberáme značky a obchodníkov, ktoré považujeme za dôveryhodné pre našich spotrebiteľov a názor e, Zolando o smernici o elektronickom obchode teraz. Tá e, smernica viedla k rastu, pretože nevynúcovala, nezavádzala všeobecné e, záväzky a e, zodpovednosť. Spotrebitelia očakávajú bezpečné produkty a e, dôveryhodné skúsenosti z nákupu. Hoci nepredávame falošné výrobky, vidíme z údajov OECD, že e, ich predaj narastá. Ďalej, čo týka skúseností, tie môžeme popísať následovne v dvoch pilieroch. Po prvé, povinnosť e, starostlivosti a po druhé, harmonizácia. Prvý bod e, my eh, si necháme dostatočný čas, aby sme preverili našich eh, dodavateľov, než im umožníme predávať na našej platforme. A my máme iniciatívu, ktorú nazývam Poznajte vášho obchodníka a tá poprvé eh, uchováva tú všeobecnú výnimku ručenia zodpovednosti a tiež e, zavádza povinnosť, aby sme umožnili len legitímnych predajcov na trhu. A toto vedie k ručeniu a závisku e, našej platformy. Po druhé, e, táto povinnosť starostlivosti sa zameriava na náš postup poznáte vášho obchodníka dôsledku toho platformy, ktoré prevádzkujú takýto model, všeobecne nevyžadujú rovnaký proces e, ako veľké a otvorené platformy. Preto žiadame e, odlišné alternatívy pre e, monitorovanie a zodpovednosť a ručenie. Pilier 2, harmonizáciu. Musíme toto premeniť do medzinárodného práva a to poprvé spôsobuje veľkú výzvu, po druhé, nepriamu diskrimináciu, keď e, platformy intenzívnejšie fungujú v štátoch s rôznymi právnymi požiadavkami. Myslíme si, že harmonizácia by mohla vyriešiť túto vec. E, my e, vás žiadame, aby ste zvážili modely platformiem bezpečných útočisk a aby ste tiež uvažovali o platformách, e, o modeloch platformiem, ktoré zabezpečia vyvážené právo. Now I would like to... Ďakujem a teraz chcem dať slovo pánovi Petrikovi Robinsonovi z Airbnb, aby uvedol svoju prezentáciu. Dobre, popoludne ja sa chcem poďakovať výboru za to, že ste ma pozvali a aby som tu e, vystúpil. Ja vediem tým e, ktorý e, sa staral o naše spoločenstvo e, prejímateľov aj hostí a my sa snažíme konať na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Ako viete, my sme tiež e, online trhovisko, ktoré umožňuje ľuďom nájsť a rezervovať bývanie. Ľudia používajú našu platformu, aby si vytvorili dodatočný príjem, aby tiež rozvíjali podnikateľskú činnosť e, a my sme boli založení v 2008 dlho po zrode smernice o elektronickom obchode. My si myslíme, že naše piliery a základ je naďalej e, vhodný a odkedy sme sa ustanovili v Európe v roku 2014, sme neustále zlepšovali e, naše skúsenosti a naše podnikanie Smernica o elektronickom obchode a osobitne princíp e, krajiny pôdu e, umožnil náš rast v Európe. My sme veľmi zložitý biznis. My poskytujeme služby v každom e, členskom štáte, my zbierame aj odvozame daň v každom členskom štáte, my uľahčujeme cestovanie v každom členskom štáte a máme dopad v každom členskom štáte. E, náš odhadovaný obrat e, bol 26 miliard eur v 2018 a to, čo sa tu vygeneruje, ostáva aj v Európe. A Európsky súdny dvor minulý rok e, povedal, že to neznamená, že my a naši obyvateľia nemôžeme byť, a naši užívateľia nemôžu byť regulovaní alebo eh, smernica o elektronickom obchode poskytuje štít eh, a zaštitu pred eh, reguláciou. Práve naopak, za posledných pár rokov sme naplnili viaceré miestne rámce v rôznych regiónoch EÚ, ako napríklad bývanie a bezpečnosť e, a cestovný ruch e, v rôznych štátoch. E, napríklad v 2019 sme vytvorili viac ako 15 miliónov eur z turistických poplatkov vo francúzských mestách. Tieto online činnosti nemusia byť v rozpore s princípmi elektronického obchodovania. My máme mm, kombináciu online a offline a regulácie, ktorú možno efektívne aplikovať. To je ťažké v rozrobenom trhu a ja zvyčajne používam tieto podujatia ako rôzne predpisy v Barcelone, Berlíne, Bolone a Bratislave spôsobujú nám výzvy. Ale e, ja môžem povedať, ako môžeme dať podnetý platformám, aby Eh, konali v záujme spotrebiteľov. Aby sme budovali eh, bezpečnosť a vrátane veci ako je poistenie a eh, zvládanie zabezpečených platieb a poskytovanie rôznych metód, aby sa hodnotilo riziko pre užívateľov. Toto sú hlavne offline a ne online prínosy e-commerce e, smernica priniesla dostatočnú jasnosť o tom, ako tieto kroky môžu postihnúť e, ručenie a zodpovednosť e, a to vedie k tomu, že môžem vám dať veľa príkladov. Napríklad talianský zákon o daní z príjmu je dobrým príkladom, kde vypočítavanie a zber týchto daní nepodlieha týmto povinnostiam. Výsledok môže byť menej rozdobený digitálny trh eh, a osobitne chcem zopakovať eh, tú pripojenku o tých eh, akčných režimoch. My si myslíme, že nie sú dostatočne harmonizované a v rozhodných platformách, ktoré existujú v Európe my sa tešíme, že Inko aj ďalší účastníci sa budú do toho zapájať v nasledujúcich mesiacoch. Ďakujem, Patrick Robinson, teraz pán Merknaty má slovo z EuroLSPA. Ďakujem za pozvanie EuroSPA. EuroSPA je e, Európske združenie poskytovateľov internetového pripojenia, najväčšie súce združenie a predstavuje 2500 poskytovateľov e, internetu e, v Európe. Väčšina z našich členov sú malé a stredné podniky. A súčasť tejto diskusie komisia e, robí svoju prácu pri verejnom pripomienkovaní Euroispa vypracúva usmerňujúce princípy, ktoré predkladáme do tohto výboru a my e, pozývame všetkých e, účastníkov, ktorí majú to záujem, aby e, si zobrali kopie z našej webovej stránky. Chcem vám povedať ich výber. Poprvé k otázke obmedzeného, obmedzenej výnimky. My si myslíme, že by to malo byť zachované a musí to byť účinné kritici, ktorí argumentujú, že to musí byť e, odstranené, e, pracujú na základe zlých e, podnetov. A ochrana tohoto ručenia musí byť chránená, ale nie je to tak. Je to v moci zákondarcu, aby upravoval zákonné záväzky, e, aby sa e, urobili verejné kroky tam, kde je to v záujme. A e, tiež, aby vymáhali plnenie predpisov a používali sankčné mechanizmy. Dovolte mi to odvodniť jednoduchým príkladom. Predpokladáme, že nová legislatíva vyžaduje, aby sme prijali účinnejšie a rýchlejšie kroky, povedzme proti teroristickému obsahu a mm, predpokladajme, že mm, konkrétny sprostredkovateľ, napríklad e, sociálne médiá, e, nenaplňa našu výzvu. A e, nie je rozumné, aby sme označovali toto sociálne médium ako teroristickú organizáciu a vystavili ju všetkým protiteroristickým mm, činom. Vy máte právomoc nás regulovať e, a my si myslíme, že je vhodné, aby sme zavedli nové oblasti regulácie. Teraz by som chcel hovoriť, e, kde je to najviac e, žiadúce. Existuje kategória pre poskytovateľov hostingu, je účinná a je to nová kategória online, online platform, ktorá určite nebola e, zažitá v čase, kedy bola táto smerica napísaná. My teraz musíme identifikovať e, online platformy, kde vhodná regulácia proti nim môže byť e, zacielená, napríklad tradičné služby hostingu alebo vzdialené úložisko by neplatili rovnako ako prípadoch kedy nové opatrenia môžu byť zacielené. A poskytovateľov služieb sú väčšou kontrolou obsahu a tam, kde majú praktický mechanizmus, ako aj korporátnu schopnosť plniť svoje záväzky. Tretí bod, ktorý chcem eh, spomenúť, eh, je eh, doložka dobrého Samaritána. A videli sme, že skutočný vedomostný test dáva podnety hositeľom, aby hľadali nezákonný obsah a umožňuje väčšine poskytovateľov, pretože potom e, preberajú samotné riziko a plné, plnú zodpovednosť za to. A hlavne pre malých operátorov je to nepriateľné riziko. A e, starostlivo prispôsobené rozšírenie zodpovednosti by nám poskytlo viac možností vyhľadávať nezákonný obsah a tiež, e, aby to bol mechanizmus dobrej vôly, ktorý by zabezpečil, že je tu spravodlivé zaobchádzanie a zachovanie základných práv. A my si myslíme, že by mali byť nové záväzky zavedené pre zachovanie základných práv a je práva byť e, upovedomený. DSA je príležitosť, ako ste povedali, pán predseda. Je to príležitosť, aby sme hľadali také regulačné prostredie prirezovo, ktoré chceme mať pre informačnú spoločnosť. Dúfam, že tieto nápady vám pomôžu Ďakujem, pán Hotis, Euro USB A teraz dám slovo poslednej prezentácii od pána Milana Zubičeka. Máte 4 minúty. Thank you, uh, MEP Ďakujem veľmi pekne, vážený pán uh, podpredseda, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie tohto um, workshopu, ale keďže ja sa volám Zubiček a začínam na posledné písmeno v abicede, som zvyknutý byť posledný, ale chcem povedať, že smernica o elektronickom obchode umožnila prekvitanie obchodu a umožnila rôzne e, služby, e, rôzne podnikateľské modely a teda ich nasadenie, ich používania. Niektoré položky sú stále relevantné aj dnes, ale nikdy sme e, ne, nečakali, že právne predpisy budú riešiť problematický obsah na internete. Investovali sme do technológií, do ľudských zdrojov, aby sme lepšie eh, detekovali a mm, riešili eh, nezákonný obsah. Eh, vytvorili sme dobrovoľné kodexy, pokiaľ ide o nenávisné prejavy a podobne a taktiež spolupracujeme s tvorcami politík tu v Bruseli aj v EÚ, pokiaľ ide o to, ako by mali vyjadri- vyzerať pravidlá na internete. A taktiež sme investovali do zodpovednosti na internete. Máme tu niektoré e, kopie príslušných dokumentov, ak e, máte záujem. Tiež si myslíme, že e, výzvy treba riešiť spoločnou zodpovednosťou medzi vládnymi orgánmi, zainteresovanými stranami, spotrebiteľmi a poskytovateľmi a podporujeme mnohé princípy, ktoré tu dnes boli spomínané, napríklad princíp potreby harmonizovať právne predpisy v EÚ, princíp krajiny pôvodu, Ehm, podpora inovácia. Videli sme mnohé štúdie, ktoré poukazujú na to, že smernica o elektronickom obchode umožnila posilniť inovácie v celej EÚ a eh, teda vytvoriť aj nové systémy. Možno eh, DSM bude ehm, tiež eh, teda novou príležitosťou na to, aby sme hovorili o týchto aspektoch. No a EÚ musí zabezpečiť ochranu základných práv, najmä tým, že zakáže um, ukladanie povinností monitorovania pre tieto plot, platformy. A ako by teda mala vyzerať okrem týchto kľúčových princípov um, e, táto reforma? Treba um, Ehm, zohľadniť zodpovednosť sprostredkovateľov a nemala by tu byť eh, žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa jasne nedokáže porušenie a, ehm, ehm, revizné týmy by mohli eh, spo, e, následne spracovávať rýchlejšie tieto informácie a teda upozorňovať na zneužívania. Myslíme si, že systém eh, zodpovednosti by sa mal zameriavať len nezákonný obchod a je potrebné zabezpečiť to, že, že e, tento škodlivý nezákonný obsah sa bude riešiť samostatne, nebude mať vplyv na slobodu prejavu. Tiež je potrebné uznať rozsah činnosti na internete, napríklad eh, produkty Google, máme tu platformy ako YouTube a podobne, možno to nie je, na to by sa mali teda stiahovať iné pravidla, ako eh, je to v prípade iných platform, tiež je potrebné chrániť eh, súkromie, aby mohli E, používateľia navzájom komunikovať aj v menších skupinách. Keďže sme vo výbore IMKO, je potrebné rokovať aj o tom, ako zaviesť e, rámec, ktorý bude riešiť všetky druhy platformiem, najmä tie malé, pretože sme si povšimli, že zlia, ktorí môžu, eh, môžu eh, migrovať z platformy do, do platformy a preto by eh, vlády mali viac finančne podporovať malé platformy, veľké platformy by tiež mali zohrávať svoju úlohu, možno by sa mohli podeliť o databázy a podobne. A všetci musíme urobiť toho viac, aby sme splnomocnili aj malé a stredné podniky, ale nesmieme diskriminovať žiadnych aktérov. No a v neposlednom rade nadviažem na kolegu z Euroispa tiež Eh, chceme eh, teda mm, podporiť eh, mm, princíp, pokiaľ ide o, o mm, stimuly týkajúce sa odstraňovania nezákon, nezákonného obchodu, obsahu. Služby v súčasnosti nemajú dostatočné sti, stimuly. Dnes môžu na vlastné riziko tieto spoločnosti podniknúť takéto kroky, ale Eh, je potrebné ochrániť aj platformy, aby, aby mohli v podstate takýto eh, obsah stiahovať bez toho, aby sa eh, ohrozili. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu v rámci celého tohto procesu. Ďakujem veľmi pekne pánovi Zubičkovi z Google. Teraz otváram diskusné kolo. Máme veľmi málo času, takže niekoľko otázok.